Teraz k porokovaciemu poriadku pán Higgins. Uh, you, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som, aby zápisnica obsahovala v prvom návrhu o Rusku, že som hlasoval za. Prepáčte, ale moje zariadenie nejako nefungovalo, ale hlasoval som za o tom prvom uznesení, ktoré sa týkalo občanských práv v Rusku. Ďakujem pekne, pán Higgins.